przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Um. <clears throat> Príjemné predpoludnie, kolegyne, kolegovia. E, chcel by som e, zahájiť e, toto zasadnutie. Prvý bod na programe rokovania je správa pána Salvadora Gariga Pojedo. Je to správa o novom viacročnom finančnom rámci pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu. Ako prvý rečník e, príde samotný spravodajca, pán Salvador Gariga Pojedo. Máte slovo. Mm, pán predseda, Mm, pán eh, komisár Levandovský, drahí kolegovia, už 23 rokov máme finančné eh, výhľady, štyri rôzne obdaje, ktoré prispôsobili